o zmenu e, názvu delegácie e, pre vzťahy s Mercosurom. Delegácia pre vzťahy s krajinami Mercosuru je nový názov tejto skupiny. Sú voči tomu námietky? Ak nie, tak vyhlásujem.